much um, for being Ani. Dobre popoludne. Ak ste pripravení, začali by sme. Nie sme v saune a pritom mám pocit, ako by sme boli v saune. Možno by nám niekto mohol pomôcť. Mne sa páči vôňa dreva, ale tie asociácie, ktoré sa mi mm, spájajú s takouto vôňou, mi pripomínajú skôr víkend. Claude Moraes je v Rumunsku na stretnutí Europolu, ak sa nemýlim. Preto ma požiadali, aby som ho zaskočila, čo ja samozrejme s veľkým potešením urobím. Začneme tým, že schválime program. Týmto sa dostanem k bodu 1 hneď. E, máme požiadavku SAD a GUE, aby prebehlo hlasovanie podľa pravidla 205 k bodu 3, 4, dokumentu k rozhodnutiu EPPO na schodzi koordinátorov, ktoré sa prejednávalo. Tento bod sa preberie ako prvé hlasovanie, keď pristúpime k hlasovaniu zajtra o 12. hodine. Ale dám slovo Birgit Sipel, aby nám vysvetlila teraz zhruba o čo ide. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ako ste správne uviedli. Chcela by som napadnúť rozhodnutie koordinátorov, aby sa prijalo rozhodnutie o hlavnom prokurátorovi na úrovni koordinátorov iba uvediem aj argumenty. Európsky parlament rozhodol po tom, čo už bolo odsúhlasené na teda úrovni zmluvy, bolo to stanovené, tie členské štáty o tom rozhodli, aby sa zorganizoval vytvorenie Európskej prokuratúry s cieľom bojovať proti podvodom, proti finančným záujmom EÚ odrazu teraz, aj keď eh, o tom rozhodli všetky členské štáty, teraz odrazu iba 22 členských štátov sa zúčastňuje tejto spolupráce. Čo je horšie, teraz keď sa snažíme eh, začať tento postup eh, tým, že prebieha výber hlavného prokurátora. V posledný týždeň sme videli, že celý tento postup sa začal úplne politizovať. Aj keď nepochybujeme, že kandidáti sú kvalifikovaní, sú fundovaní. To, že tento postup sa politizuje, nás eh, premalo k tomu, aby sme požiadali o to, aby ten záverečný krok tu v parlamente prebehol transparentne, aby neprebehlo teda len vypočutie, ale tiež tým, že prebehne hlasovanie o eh, kandidátovi, kandidátke alebo zozname kandidátov tu výbore LIBE, aby to teda neprebehlo len na úrovni koordinátorov, preto chceme napadnúť to rozhodnutie a dúfame, že zajtra kolegovia podporia túto žiadosť v hlasovaní, aby prebehlo teda hlasovanie výbory LIBE. O tomto bode ďakujeme pekne. Samozrejme máte právo napadnúť hlasovanie. Zajtra o 12. hodine sa to bude preberať. Tiež eh, si cením, že ste vysvetlili práve teraz a tu dôvody. A keď som len eh, zastupkyňou predsedu, nemyslím si, že napadnutie rozhodnutia sa musí vždy odôvodniť. O to viac ceníme, že ste to urobili. Ďalej bod 17 programu. Pardon, bod 18 programu. Ide o elektronické hlasovanie o zozname tretich krajín, ktorých príslušníci musia mať dispozícii víza pri prekročení externých hraníc a tak ďalej. Tento bod sa odkladá. Ak nebudú žiadne námietky, Týmto budeme považovať program za prijatý. Ďalej, jazykové pokrytie schôdze. Tlmočenie k dispozícii je vo všetkých jazykoch okrem malčiny, chorvačiny a írskej, írskej galčiny. Pardon. A teraz pristúpime k odobreniu odporúčaní koordinátorov podľa pravidla 205. Tu sa odvolávame na dokument z 19. februára. Je to k dispozícii v podkladoch k schôdzi. Ako sa to uvádza v bode 1, koordinátori vo svojom dokumente oslovujú výbor, okrem bodu 3.4, o ktorom sme práve hovorili, o tom sa bude hlasovať zajtra. Ďalej sa vymenovali spravodajcovia a predseda výboru bol vymenovaný spravodajcov pre bod návrhu uznesenia o oznámení komisie parlamentu a rade. Európa, ktorá chráni iniciatíva rozšíriť kompetencie Európskej prokuratúry na cezhraničné druhy terorizmu a zločinu. Pýtam sa, či výbor podporuje tieto odporúčania koordinátorov, okrem toho jedného bodu. Ak áno, ďakujeme. Ešte zopakujem, že hlasovanie prebehne zatiaľ o 12. hodine. Prosím, nezabudnite si hlasovacie karty. Zápisnice z 10. decembra, zo 4. júna z 26. februára, to sme ešte neodsúhlasili. Abo áno, vlastne je to február minulého roka. A tiež 11. a 12. oktobra 2017, toto sú zápisnice, ktoré sú na schválenie, aj keď e, tie schôdze prebehli už dosť dávno. Týmto sú schválené ďalej prvý skutočný bod nášho programu, bod 4. Vytvorenie programu o právach a hodnotách. Od schválenia mandátu v pléne 17. januára a prebehli tri trialógy 22. januára, 5. februára a 20. februára. Spravodajkyňou je pani Valero a tej dávam hneď slovo na niekoľko minút, aby nás zhruba poinformovala o aktuálnom stave veci. Nech sa páči, pani Valero. Ďakujeme, Judith. Chcela by som sa poďakovať spoluspravodajcom Sirpe Pietikajnen z výboru FAM a tiež pani Silvi Giom z výboru pre kultúru. Spolupracovala sa nám veľmi dobré a tiež by som sa rada poďakovala aj tieňovým spravodajcom, isté, že sekretariát e, tiež si zaslúži moju vďaku, asistenti a všetci ostatní, ktorí sa podielali na tejto práci. Ako ste už uviedli, prebehli tri trialógy. Trošku by som sa vrátila späť v minulosti. V maji minulého roka sme dostali návrh komisie. Naše prvé stanovisko sme schválili v decembri 2018 a rada tiež prijala svoje stanovisko a potom sme začali s trialógmi v januári. Absolvovali sme teda tri trialógy už. Prvý sa týkal zdruba pochopenia, kde sú pozície jednotlivých legislatívnych orgánov. Rada zatiaľ vtedy ešte nemala mandát k tým rozsiahlejším témam, čo sa týka našich hlavných návrhov, teda e, nové oddelenie pre hodnoty v rámci tohto programu, nová časť pre hodnoty, a teda respektíve sme stali nový program, osobitný program pre hodnoty. Ďalší návrh sa týkal mechanizmu na podporu hodnot. Teraz na ostatnom trialógu sme sa venovali rokovaniam s radou a s veľkým potešením môžem skonštatovať, že aspoň tá odnož hodnot únie zdá sa, že je priateľná pre radu. Budeme musieť sa ešte pozrieť na to, ako sa to sformuluje v článkoch. To zatiaľ ešte pripravené nie je. V každom prípade rada sa pozitívne stavia k tomu, aby sa vytvorila táto časť pre hodnoty. Trošku ťažšie je to v prípade mechanizmu na podporu hodnot, ale pokúsime sa aj tu presadiť konkrétne kroky, aby sme tento mechanizmus eh, mali ako súčasť právneho textu. Teraz teda rada už má mandát na prejednanie tejto novej časti, ale ešte musíme vyčkať na konkrétne znenie. Tiež sme uzavreli viacero článkov už, a niektoré aj horizontálne otázky sú uzavreté, ako napríklad článok 1 téma, ďalej e, ďalší článok zapojenie občanov a účasť občanov, e, ďalej E, to spadá pod výbor pre kultúru, ďalej článok 9, vytvorenie skupiny pre občianský dialog a ostatné horizontálne povolania. Ďalšie trialógy naplánujeme 6. marca. Dúfam, že uzavrieme tú poslednú časť našich rokovaní. A ešte stále nás čaká niekoľko zložitejších otázok, ktoré si budeme musieť prejednať, e, čo sa týka toho mechanizmu na podporu hodnot. V každom prípade rokovanie sa oberajú veľmi slubne. Aj my chceme, aby sa pokračovalo v podpore tohto nového programu, tejto novej odnože a tiež s celým programom by sa pokračovalo. Teda verím, že nájdeme nejaké vhodné riešenie. Ďakujeme pekne, Bodil. Sylvie Guillaume je spoluspravodajkyňou za výbor pre kultúru. Len veľmi stručne. Bodil totiž už spomenula to najpodstatnejšie v aktuálnom ústavu, v ktorom prebiehajú rokovania. Ako už Bodil uviedla, výbor pre kultúru má na starosti dosť osobitú účasť a síce teda časť, účasť občanov. Veľmi nám na tom záleží. Vieme, že práva hodnoty mechanizmus, e, ktorý popísala Bodil, to je významná súčasť tohto programu, ale zapojenie občanov to má naozaj zásadný význam, pretože je to program, ktorý je známy, ktorý si občania cenia, ktorý je veľmi blízko občanom a je vlastne vyjadrením Európy v dennodennom živote. Preto nám na ňo veľmi záleží. Myslím, že to vlastne je stelesnením Európskej únie, tak povediac. Táto téma nás teda nadchýna, vnímame ju s veľkou vážnosťou a veríme, že to bude tak, ako Bobil, Bodil povedala, že nájdeme nejaké inteligentné riešenie v spolupráci s ostatnými inštitúciami. Roberta Mecola, prosím, ďalej. Ďakujem. Pani predsedajúca, ja zastupujem našu teňovú spravodajkyňu, teda nášho teňovú spravodajcu eh, Mikala Bonyho, ktorý sa nemôže zúčastniť Michal by sa rád poďakoval spravodajkyni Bodil Valero za vynaložené úsilie. Spolupráca prebehla veľmi dobre aj na úrovni tým spravodajcov, aj tiež v rámci trialógov. Kolegovia zo všetkých významných politických skupín v parlamente sa zhodujú. V priebehu rokovaní eh, sa to jasne preukázalo a tým pádom môžeme vyslať jasný signál členskej spoločnosti, že chceme podporovať našich občanov a tiež zdravú demokratickú spoločnosť z európskej úrovne. Minulý týždeň sa podaril prelomový krok spolu s radou. Rada odsúhlasila e, novú odnož programu, to sa zameriava na občianske organizácie v teréne, aby sa predsudovali hodnoty na všetkých úrovniach, najmä na miestnej úrovni. Toto bola hlavná téma, ktorú sme chceli presadiť na úrovni Európskeho parlamentu a našimi spravodajce je veľmi rád, že sa teraz musíme posunúť ďalej v ďalších rokovaniach. O tomto texte ďakujeme pekne, Sophie Intfeld. Ďakujem a ja by som sa rada predala k tým, ktorí ďakovali spravodajkyni za vynaložené úsilie aj my podporujeme z celého srdca. Isté, že dôraz, ktorý sa kladie na túto novú odnož, ale jednu poznámku predsa len by som mala k tomu, ako do, doposiaľ prebiehali trialógy a tiež eh, sa rada vyjadrím aj k tomuto mechanizmu na podporu hodnú. Je to mechanizmus na podporu mimovládok v krajinách, kde sú vystavené veľkému tlaku. Nemusím uvádzať veľmi konkrétne, v ktorých krajinách to tak je. Najskôr, čo sa týka priebehu trialógov, som dosť prekvapená. z dosť dominantného prístupu Európskej komisie, pretože podľa mňa e, sú dva legislatívne orgány, jednak rada a jednak parlament a, e, a radu zastupuje predsedníctvo. Európska komisia má ako jedinú právomoc jedine stiahnutie návrhu. je dosť zaražajúce, ako komisia dominuje v týchto rokovaniach a ako dokonca zdá sa, že určuje aj postoj predsedníctva a presadzuje svoju agendu. Nemyslím si, že to je úloha Európskej komisie. Ďalej druhá vec. Mechanizmus na podporu hodnot. Tu je jasné, že komisia nemá absolútne snahu takýto mechanizmus vytvoriť, pričom rada sama samotná v tomto až taký jednoznačný postoj nemá. Teda chcela by som požiadať spravodajkyňu, aby pamätala na to, že rokujeme s radou, nie s komisiou, že sme schválili stanovisko a že mechanizmus za podporu hodnôt, čo teda z okolností vyvstalo aj z návrhu pána Bonyho, tedevého za EPP, je to mechanizmus, ktorý Európsky parlament podporuje. Dajme, okrem toho, teda, keď zvážime, že Únia má už program na podporu demokracie, hodnôt, práv a tak ďalej mimo únie. Tam máme takýto núdzový mechanizmus a zdá sa, že e, v únii si takýto mechanizmus neželáme. To je dosť zvláštne. Bola by som rada, keby teda spravodajkyňa e, sa k tomu postavila rázne. Isté, že v rokovaniach je vždy možné nájsť kreatívne riešenia, nemusí to byť e, vždy presne podľa textu Európskeho parlamentu. My to však vnímame ako zásadný bod. A ak tá konečná verzia nebude obsahovať e, tento mechanizmus na podporu hodnôt, tak bude to o mnoho slabšia verzia, než e, to, o čo pôvodne parlament žiadal. Ďakujeme pekne, Cecil Kienge. Grazie. Ďakujem, Judith. Aj ja sa chcem poďakovať eh, pani spravodajkyni Bodil, s ktorou sme veľmi dobre spolupracovali. Musím povedať, že mnohé z našich pozmeňovacích návrhov, aj argumenty, ktoré sme predostreli ako politická skupina, eh, boli eh, takmer vo svojom celku vzaté do úvahy. Chceli sme zdôrazniť uznávanie iných fóriem diskriminácie. Toto bolo e, prevzaté do dokumentu, takisto sa posilnila úloha občianskej spoločnosti, boj proti online aj offline e, e, násiliu. Aj ostatné pozmeňovacie návrhy prešli. Som veľmi rada, tým vyjadreniam pani spravodajkyne o hodnotách. Je mi ľúto akurát tých ťažkostí, ktoré sme mali, pokiaľ ide o mechanizmus podpory e, hodnôt, ale mám veľkú dôveru v pani spravodajkyňu, pokiaľ ide o našu politickú skupinu. Som si istá, že pani spravodajkyni sa podarí nájsť e, vhodnú pôdu, aby prešlo to, čo sa nám zatiaľ nepodarilo zrealizovať. E, veľmi ma teda teší je terajšia práca. Táto práca je pre nás veľmi dôležitá, pretože poprvýkrát e, prepájame mechanizmus financovania s hodnotami. E, financovanie sa teraz spomína v dokumente. Pre nás je to teda veľmi dôležitý postup. Z politického pohľadu musím povedať, že parlament bol naozaj kompaktný, čo je veľmi pozitívne z viacerých dôvodov. Všetko to, čo malo prejsť, e, e, sa podarilo vďaka tomu presadiť e, aj vďaka práci pani Bodil, jej spolupráci s ostatnými politickými skupinami sa podarilo dopracovať k takémuto výsledku. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavreli zoznam rečníkov za parlament. Teda teraz dáme slovo komisii, ktoré požiadalo slovo. Pripustíme aj to, aby sa komisia vyjadrila, ale ja tiež chcem zdôrazniť to, čo spomenula kolegyňa Sophie Infeld. Ja ako zastupujúca predsedníčka mm, môžem povedať, že nie je automaticky pravidlom, že parlament, keď prednáva bod, v ktorom sa navzájom informujú kolegovia o rokovaniach, je dosť luxusné vôbec, že komisia to môže počúvať a že dostane slovo, aby sa vyjadrila. Pani Maria Tomasety, prosím, teda e, vo svetle tohto o stručné vyjadrenie ďakujem pekne, aby som rada objasnila, že by sme nepožiadali o slovo. Je teda na vás. Ak si želáte, aby sme vystúpili, ďakujem. Ďakujeme pekne. To je všetko. Ďalší bod, posilnenie. Pardon, bodil. Ešte spravodajkenia si žiada o slovo späť. Ďakujem. Ja by som rada odpovedala Sofii. Um, je to presne ako si povedala, si na tom príliš nezáleží, neželá si to veľmi. Uh, rada sa tiež stavia k tomu zdraho, ale viem, že v rade v rokovaniach aj tiež nebudeš veľké nadšenie. Teda presne ako vravíš, nebude to isté, ak sa to vypustí z návrhu. Ja si neviem predstaviť, či by sa vôbec dala presadiť eh, taký istý text, ale žiadame a pokúšame sa o nejaké tvorivé riešenie, aby sme to mohli nejako vyriešiť, tak aby sme tento mechanizmus na podporu hodnot eh, zachovali. Urobíme všetko, čo sa bude dať. Ale nemyslím si, že sa nám podarí presadiť eh, text, ako sme ho pôvodne navrhli. Ale zatiaľ to ešte uzavreté nie je. Ešte sme nedobojovali Ďakujeme. Prosím o prepáčenie, že som ťa preskočila bodil. Ďalej piatý bod. Posilnenie bezpečnosti preukazov totožnosti občanov EÚ a taktiež dokladov povolenia na pobyt pre príslušníkov tretich krajín rodinných príslušníkov pri výkone ich práva na voľný pohyb. Prezentácia pána Depre, ktorý je spravodajcom k výsledkom trialógu k tomuto legislatívnemu návrhu. Pán Depre, nech sa páči. Máte slovo na niekoľko minút. Ďakujem. Delegácia parlamentu a rady dospela k dohode pred niekoľkými dňami, 19. februára presnejšie, teda minulý týždeň. Je to predbežná dohoda k tejto téme ktorú ste nastolili. Najskôr by som sa rád poďakoval svojim kolegom, tenými spravodajcom z jednotlivé politické skupiny. Prebehli dosť dôkladné diskusie, veľmi seriózne, aj keď boli isté nezhody. Všetko však prebehlo veľmi srdečne, za to chcem poďakovať všetkým kolegom aj sekretariátu, výboru, e, politickým poradcom jednotlivých e, politických skupín aj našim asistentom. Cieľom tohto návrhu je nasledovné. Zjednodušiť právo na voľný pohyb pre občanov EÚ a tiež pre ich rodiny príslušníkov v snahe posilniť bezpečnostné prvky na preukazoch totožnosti a tiež na preukazoch povolenia na pobyt. Teda hlavným cieľom je zjednodušiť voľný pohyb. Chcel by som najskôr upresniť to, čo tento návrh neobsahuje. Nevytvárame európsky preukaz totožnosti, o ktoré by existovali spolu s národnými preukazmi totožnosti. Nechceme zavezovať krajiny, ktoré nechcú vydávať preukaz totožnosti, aby ich začali vydávať povinne. A tiež tu nevytvárame databázu digitálnych odlačkov prstov na európskej úrovni. A tiež e, právna úprava, ktorá sa tu navrhuje, v žiadnom prípade nepredstavuje právny základ na vytvorenie databázy digitálnych odlačkov prstov na úrovni jednotlivých členských štátov. Teda bol by som rád, keby v tomto bolo jasno. Avšak vyslovili sme želanie a podarilo sa nám to aj získať, teda najviac oproti tomu, čo sa pôvodne navrhovalo v návrhu komisie, aby sa posilnila čitateľnosť a taktiež rozpoznateľnosť preukazu totožnosti. Je to totiž zásadný prvok na uľahčenie voľného pohybu. Ak teda to kolegovia odsúhlasia túto predbežnú dohodu, tým pádom e, bude to jedinečný formát v Európskej únii pre všetky preukazy totožnosti, teda vznikne takýto jednotný formát. E, určí sa tiež poradie uvedených informácií, aby sa uľahčila čitateľnosť, taktiež e, tak ako aj v prípade vodičských preukazov a cestovných pasov, budú tam európske symboly. Ďalej, čo sa týka e, spomenutia pohlavia, to bude dobrovoľné. Mm, budú tam tri možnosti F, M a X. Označí sa to ako gender. A v neposlednom rade všetky preukazy totožnosti sa budú uznávať ako platné dokumenty vo všetkých prípadoch v jednotlivých členských štátoch. Okrem toho sme presadili aj posilnenie základných práv, teda ochrany údajov a tiež sme presadili posilnenie zodpovednosti členských štátov. Jasne sa spomína nariadenie GDPR. Tiež sa veľmi presne obmedzí prístup k biometrickým údajom iba pre pracovníkov, ktorí sú určení za kompetentných a jedine s cieľom overenia pravosti dokumentu a totožnosti majiteľa takéhoto preukazu. Tiež sa jasne stanovuje, že biometrické údaje sa nebudú môcť uchovávať iba na obdobie, ktoré bude nevyhnutné na ich transpozíciu do čipu a musia sa potom to okamžite priamo zničiť. Iba ak by podľa národnej legislatívy, teda mimo naše kompetencie v niektorých členských štátoch, sa e, v legislatíve stanovovalo, že e, vzniky takáto databáza my nemáme právomoci moci bráni členským štátom takúto databázu vytvoriť. Tiež sa jasne stanovuje, že členské štáty sú zodpovedné eh, za eh, integritu, za pravosť a taktiež za dôvernosť údajov, aj keď sa obrátia na súkromné spoločnosti eh, pri výrobe týchto preukazov totožnosti, teda členský štát je plne zodpovedný za všetko nakladanie so údajmi. To je teda zhruba o čo išlo. Najcitlivejšia otázka sa týkala toho, či digitálne e, otlačky prstov budú povinné alebo nebudú povinné, vo všetkých štáty štátoch, sa vydávajú preukazy totožnosti. E, tu sa ponechala možnosť voľby pre členské štáty, aby si zvolili, či chcú alebo nechcú takéto otlačky uvádzať. Nebudem zastierať, že e, delegácia Európskeho parlamentu s veľkou ráznosťou presadzovala takúto dobrovoľnosť z dôvodov bezpečnosti a z dôvodov čitateľnosti. Takáto dobrovoľnosť, ak by sa teda zachovala, mm, ak by teda to bolo na báze dobrovoľnosti, neboli, tieto, neboli by tieto preukazy úplne na rovnakej úrovni kompatibilné v prípade, že by nie všetky členské štáty takúto podobu uprednostnili. Niektoré delegácie sa teda vyjadrili s výhradou, aby sa presadilo opatrenie, ktoré je v platnosti aj v prípade cestovných pasov. Ako viete, tam digitálne otlačky prstov sú povinné pre cestovné pasy, ktoré sa vydávajú v všetkých členských štátoch Európskej únie. Tiež sme presadili dohodu a získali dohodu hľadiska dĺžky platnosti presadzovania eh, tohto nástroja a tiež eh, v akej lehote je potrebné nahradiť eh, staré preukazy týmito novými preukazmi, ktoré sa zavádzajú podľa aktuálne platných noriem. Toľko teda, pani predsedajúca, zhruba k priebehu rokovania. Myslím, že sme urobili všetko preto, aby sme presadili to, čo bolo možné. Dokonca sme presadili naozaj úplne všetko, čo sa dalo. A chcem odporúčiť preto výboru, aby odsúhlasilo aby kolegovia odsúhlasili toto rozhodnutie. Takže ďakujem. A teraz bude hovoriť Činevi za EPP. Ďakujem pani predsednička. Chcem pogratulovať kolegovi Depche za to, čo sa mu podarilo. Je to skutočne veľké víťazstvo pre voľný, slobodný pohyb našich občanov. Ale napriek tomu, že aj to je dôležitý cieľ, tak nechceme len posilniť bezpečnostné aspekty dokumentov. Chceme aj uľahčiť život tým, ktorí sa pohybujú po Schengene a chceme potvrdiť európskym občanom výhody prostredstvom tohto kroku. No a v Portugalsku sú tisíce občanov, ktorí pracujú v iných krajinách EÚ a pohybujú sa po šengenskom priestore. A tento krok bude predstavovať e, veľmi dôležité opatrenie. A taktiež je samozrejme treba posilniť bezpečnostné prvky Týmto budú taktiež chránené deti v Európskej únii. Ako už pripomenul Gérard Depré, nepredstavuje to pre občanov žiadne komplikácie ani zvýšené náklady, keďže tento nový dokument im bude odovzdaný, keď si prídu obnoviť svoj starý doklad. Takže chcem zdôraziť, pani predsednička, že nikto nebol proti digitálnym eh, otlačkom. A boli tu takí, ktorí kritizovali využívanie biometrických e, aspektov, ale nechceli ich zakázať. Chcel, aby to bolo bezpečné. No a mnohé členské štáty by boli radšej, keby to prišlo v podstate rozkazom z Bruselu. A potrebujeme postúpať vyváženie, toto je zásadné pre európskych občanov a podporiť to slobodný pohyb po EÚ a taktiež bezpečnosť. Gratulujem Žerardovi Depre. Thank you very much. Now the floor is to... Ďakujem. A teraz pani Kaufmann, tenia spravodajkynia za SAD. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som z celého srdca poďakovať nášmu spravodajcovi Gerardovi Depre. Je pravda, že spolupráca bola veľmi dobrá, intenzívna. Spoločne sme veľmi vecne a až kamarátsky prediskutovali mnohé témy a samozrejme sú medzi nami politické rozdiely, ale to, čo je jeho práca ako, ako spravodajcu a síce obhajovať stanovisko Európskeho parlamentu, tak toto robil v rámci rokovaní s radou veľmi dobré a tomu ďakujem. Gerard Depré povedal, že sa nám toho podarilo dosiahnuť veľa. Nebudem to všetko opakovať, to, je to pravda. No ale ja by som chcela ešte hovoriť o tomto citlivom bode, ktorý spomenul, pretože z môjho pohľadu musím povedať, že je trochu trpké že sa v texte objavuje povinné ukladanie e, otlačkou prstov v členských štátoch. My ako výbor sme za Európsky parlament sa vyjadrali proti takémuto kroku. Bolo to taktiež dôležité pre moju politickú skupinu a môžem povedať len toľko, že v diskusii, diskusia s radou, tak z môjho pohľadu rozhodne tam nepadli nejaké presvedčivé argumenty prospech toho, prečo by sa povinne mali okrem biometrických údajov ešte odoberať aj tlačky, otlačky prstov a aby boli teda uvedené na občanských preukazoch. Podľa mňa to nie je potrebné, nie je to primerané a nemáme ani žiadne dôkazy ohľadom toho, že by tie súčasné doklady, na ktoré sú biometrické údaje, že by sa nejak často a dobre falšovali a že teda by boli potrebné ešte tlačky prstov. Kolega Kojer to dobre povedal. Áno, dve tretiny členských štátov nemajú zatiaľ povinnosť e, dávať na občanské preukazy otlačky prstov. No a je jasné, že mnohí chcú, aby to zariadil Brusel. Napríklad za Nemecko môžem povedať, že toto je téma, ktorá si vyžaduje verejnú diskusiu. Je to u nás zatiaľ tak, že dobrovoľne môžete odozdať otlačky prstov, pokiaľ žiadate občanský preukaz. Preto chcem poďakovať spravodajcovi. Musím povedať, že my ako politická skupina z tohto dôvodu nemôžeme súhlasiť s výsledkom trialógu. Nie je to potrebné a nie je to primerané, čo od nás očakávajú členské štáty. Tieňový spravodajca za zelených tu nie je, alebo spravodajkňa Eva Žolí. Ona ma požiadala, aby som hovorila v jej mene. Chce poďakovať pánu Depre ako spravodajcovi a taktiež hovorí, že zelení nie sú spokojní s výsledkom, čo sa týka tých povinných otlačkov prstov. Aj agentúra pre základné práva, aj EDPS sú proti a my sme vyrozumeli, že ani hodnote vplyvu Európskej komisie neobsahoval toto ako hlavnú možnosť. Je ale niekoľko členských štátov, ktoré toto majú. A je prekvapivé, že takéto, takýto výsledok vyšiel z rokovaní s radou, keď z 28 len 10 členských štátov má povinné odoberanie otlačkov prstov. Neviem, pán Dobche, či sa chcete ešte k tomu vrátiť, po tom, čo hovorili tenevi spravodajcovi, alebo či to môžem uzavrieť. Pokiaľ sa chcete ešte vyjadriť, tak môžete ešte na minútu a potom to uzavriem. Uh, merci, madame la présidente. Uh, je... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pani uh, Silvia Kaufmann spomenula ten zložitý bod a pripomenuli ste aj to, čo som obhajoval počas troch e, trialógov. Bolo to nutné, pretože rada e, sa nechcela vzdať svojej pozície, preto bolo potrebné, aby sa vyjadril parlament. Pani predsedníčka, treba mi objektívne vysvetliť, z akého dôvodu pre európskych občanov by sme akceptovali digitálne otlačky na pásoch, ale odmietli ich na občianských preukazoch. A v prípade pasov tieto boli akceptované. Thank you very much. Ďakujem vám. Pokiaľ Koreper potvrdí 27. februára výsledky rokovaní. Tak výbor Libe bude 11. marca hlasovať a pravdepodobne sa to na plenárku dostane na 2. E, aprílovej e, štrasburskej schôdzi. Takže teraz bod 6 programu. Diskusia s pánom Detlefom Schröderom, ktorý je výkonným riaditeľom agentúry EÚ pre e, poskytovanie školenia zložkám presadzovania práva. Pán Schröder je tu predovšetkým preto, aby nám predstavil výsledky prvého európskeho hodnotenia strategické hodnotenia školiacich potrieb zo strany CEPOLu. Pán Šodr, prosím, sadnite si. Všetci sme dostali takéto malé brožúrky, Pán Schröder, máte slovo. A ja si len niečo overím. It's... Máte 10 minút, ale nemusíte hovoriť 10 minút, pokiaľ ich nepotrebujete, takže prosím. Ďakujem. Pani predsednička, pokúsim sa neprekročiť tých 10 minút. Ďakujem, je to pre mňa veľké potešenie, že tu môžem sami byť. S veľkou radosťou vám predstavím výsledky za rok 2018, výsledky našej agentúry, ale taktiež to, čo budeme robiť v roku 2019. Kľúčové výsledky ohľadom toho, čo sme dosiahli v roku 2018. V skratke chcem zdôrazniť, že agentúra CEPOL aj práca súvisí úzko eh, s prácou zložiek bez presadzovania práva v Európe. Dám vám dva príklady keď hovoríme o priamom dopade spolupráce, o spoločných vyšetrovacích tímoch, tak my školíme úradníkov alebo agentov pre tieto týmy, taktiež e, agentov z regiónu Západného Balkánu, aj taktiež z EÚ, ktorí e, pracujú na odhalovaní kriminálnych skupín, vykonávajú spoločné vyšetrenia, vyšetrovanie ďalší príklad, na ktorý chcem poukázať, poskytujeme školenie v súvislosti s identifikáciou obetí sexuálneho zneužívania na internete a agenti v podstate už ďalšieho dňa môžu využiť tieto kapacity, aby identifikovali takéto obete a môžu ich vytrhnúť z tohto hrozného prostredia, aby som vám predstavil podporu, ktorú poskytuje naša agentúra, ako to viedlo k úspechu v praxi. Napriek tomu, že to nie je len akademické cvičenie, sú tam síce určité akademické aspekty. Mali sme v roku 2018 skoro 29 tisíc trénovaných agentov v Európe, aj mimo Európu a úroveň spokojnosti s našimi službami bola na úrovni viac než 90 Stanovujú sa tam priority v rámci politického cyklu. Viac než 40 našich aktivít sú, um, sa venujú tejto oblasti. Väčšinou riešim otázky organizovaného, vážneho organizovaného zločinu, boja proti terorizmu, legálnej migrácie a kybernetickej zločinnosti. A napríklad, čo sa týka kybernetickej kriminality, členské štáty požadujú skutočne podporu na veľkej úrovni a my nie sme zatiaľ schopní uspokojiť ich potreby v, te, v tomto smere. Ďalej, čo sa týka aktivít za minulý rok, ktoré vidíte na obrazovke, veľmi úzko sme spolupracovali s partnerskými agentúrami, ako napríklad s Europolom, s Eurojustom, s Frontexom a Taktiež sme boli schopní využiť ich expertízu pri vykonávaní e, našich spoločných aktivít, keďže oni majú pohľad z iného uhla. Ďalej s hrdosťou vám predstavujem prvé výsledky eh, Európskeho strategického hodnotenia školiacich eh, potrieb. Máme eh, mandát, ktorý nám bol udelený a hm, sme radi, že minulý rok sa nám podarilo toto cvičenie ukončiť poprvýkrát, pretože tým pádom máme v podstate vedecký základ pre budúce plánovanie školiacich aktivít v Európe a v niektorých oblastiach sme mali určité informácie, ale nemali sme komplexný prehľad toho, čo vlastne Európa potrebuje do budúcnosti, ako sa majú pridelovať konkrétne prostriedky, Takže sme radi, že sa nám to podarilo splniť v rámci nášho mandátu. My sme analyzovali kľúčové strategické hrozby pre Európu, ďalej sme preskúmali, ako naše komunity predsedovania práva reagovali na tieto hrozby, aké mali schopnosti a ako európsky partner, európske agentúry mohli podporiť členské štáty pri eh, odstraňovať nedostatkov. Tuto vidíte kľúčové výsledky tohto cvičenia, kde sú uvedené hlavné témy, ktoré sme identifikovali v rámci tohto cvičenia sme sa pýtali takmer 500 expertov z rôznych oddelení, z rôznych organizácií naprieč EÚ, aby sme sa od nich dozvedeli do nadchádzajúcich rokov, aké sú kľúčové prvky, ktorými sme sa mali zaoberať ďalej. Na tejto priesvitke vidíte krátky prehľad kľúčových prvkov, ktoré sme označili ako eh, hlavné medzery eh, v schopnostiach. Toto je treba riešiť na úrovni nielen CEPOLu, ale v rámci iných štruktúr EÚ. Vidíte hore, to je šlová priorita, to sú eh, open source eh, intelligence, ďalej je tam zbieranie údajov, analýza, uplatňovanie, Ďalej na to upozornili členské štáty, sú tam kybernetická, kybernetické hrozby, kybernetická kriminalita, takže digitálne aspekty, toto je skutočne veľká priorita na našom programe a toto si bude vyžadovať zmenu paradigmy do budúcnosti. Musíme investovať do celoživotného vzdelávania v rámci komunity presadzovanie práva, tak aby sme skutočne mali prst na tepe času, aby sme sa udržali v tomto tempe. Ďalej nebudem uvádzať konkrétne detaily, ale tu sú uvedené určité priority, hlavné témy, ktoré nám udali členské štáty a ďalší partnery. Vidíte aj poradie týchto priorít. Začalo to s podporou ilegálnej migrácie, boj proti terorizmu, obchodovanie s ľudskými bytostiami, kybernetická kriminalita a tak ďalej. Nebudem to čítať celé, ale údaje, z ktorých toto vzýšlo, nám dodávajú dobré dôkazy ohľadom toho, čo je treba robiť v budúcnosti, aby sme podporili komunity presazovania práva v Európe a z môjho boha pohľadu. Toto je poprvýkrát, čo máme v podstate takýto solidný základ pre plánovanie na nadchádzajúce roky. Taktiež v roku 2018, tak ako v predchádzajúcich rokoch, naša agentúra v súlade našim mandátom taktiež podporovala budovanie kapacít mimo EÚ, tak mali sme jeden projekt v spolupráci s krajinami Severnej Afriky a Stredného východu, čo sa týka boja proti terorizmu. Ďalej tam bol balíček ohľadom finančných vyšetrovaní v regióne Západného Balkánu. Nebudem aj musieť asi vysvetľovať, že je tam prepojenie medzi bezpečnosťou vnútri a mimo EÚ. Myslím si, že je to dosť evidentné. Ukázalo sa to predovšetkým v posledných rokoch. No a z môjho pohľadu máme skvelý nástroj na podporu politiky EÚ v tom, že spolupracujeme s orgánmi presadzovania práva v partnerských krajinách. Taktiež hľadáme synergiu na národnej úrovni s partnermi z členských štátov a keď navštevujeme tieto krajiny, tak vždy zdôrazňujeme základné práva, o tom sa nerokuje a taktiež princípy právneho štátu, to je zásadné. Ako už som povedal, čo sa týka aktivít budovania kapacít, tak tam sa môžeme spolahnúť na veľmi dobrú spoluprácu a podporu zo strany všetkých partnerov. Tu sú niektorí uvedení, Europol, Frontex, EULISA, Eurojust a tak ďalej. Sú tam rôzne aktivity, taktiež spolupracujeme s medzinárodnými regionálnymi partnermi, ako napríklad Interpol. Spolupráca v posledných rokoch e, skutočne prebiehala veľmi dobre Ďalšie kľúčové výsledky z roku 2018, myslím si, sú aj pre vás veľmi dôležité. Náš riadiaci model bol certifikovaný v súlade s ISO 9001. Tým pádom v podstate môže byť ubezpečený, že naša agentúra zaviedla e, dobré procesy, ktoré sú v súlade s priemyselnými štandardami. Taktiež máme proces, ktorý sa rozbehol na ďalšiu certifikáciu ISO pre naše školiace aktivity, tak aby sa zaručilo to, že poskytujeme skutočne vysokokvalitné služby na priemyselnej úrovni. A v roku 2018 sme e, implementovali viac než 95 nášho rozpočtu a taktiež, čo sa týka záväzkov, tam sme implementovali e, skoro 98 A chcel by som využiť túto príležitosť, aby som zdôraznil, že e, našou hlavnou prednosťou je, že sme veľmi angažovaný tým. Skutočne ten tým je veľmi dobrý, ktorý dosiahol veľmi dobré výsledky. Tá tiež chcem zdôrazniť že bohužiaľ máme problém, že veľmi nízky koeficient úpravy platov v Maďarsku a tým pádom máme tú nevýhodu, že sa nám občas nedarí e, prilákať vhodných uchádzačov o pracovnej pozície. Dúfame, že do budúcnosti sa to bude napraviť. Prejdeme teraz k pracovnému e, programu na rok 2019. E, treba to vidieť vo vzťahu s alokovanými zdrojmi, takisto, ktoré, ktoré nájdete na pravej strane tejto tabulky. To umožňuje, e, že mám k dispozícii takmer 9,3 miliónov eur Okrem toho, e, z jednotlivých projektov, ktoré som spomenul, e, máme tiež e, alokované dodatočné zdroje, čo chceme zrealizovať v roku 2019, pokračovať ďalej so strategickým tréningom a teda hodnotením potrieb v tejto oblasti. To by sa potom malo prejaviť do každorač e, tých e, konkrétnych plánov. Už som spomenul, že takisto e, chceme zabezpečiť vysokú kvalitu služieb, ktoré poskytujeme našim partnerom toto je jadro eh, toho, čo poskytujeme našim cieľovým skupinám. Ide o eh, portfólio školení, ktoré poskytujeme eh, v členských štátoch, kde sa sústreďujeme na tie oblasti, ktoré som spomenul už predtým, závažený, organizovaný zločin, terori, terorizmus, ale aj kybernetický zločin, Ehm, takisto podporujeme členské štáty v boji proti eh, terorizmu. Minulý rok sme vytvorili eh, centrum, ktoré, eh, centrum excelentnosti, ktoré sa sústredí práve na túto oblasť. Riadia ho naši holandskí partneri. Takisto sa sústredíme na výmenu informácií a kooperáciu a takisto zdôrazňujeme základné práva. Takisto e, sa pripravujeme aj e, na vznikajúce e, potreby školení. Je dôležité zabezpečiť totiž flexibilitu v našich tréningových programoch podľa toho, aké potreby vyvstanú. A pokiaľ ide o našu budúcu úlohu, je to systém, ktorý sa má vytvoriť v budúcnosti, chceme podporovať členské štáty aj pokiaľ ide o posilňovanie interoperability už sme spomenuli externé dimenzie bezpečnosti EÚ, čo chceme e, robiť v budúcnosti. Na jednej strane e, naďalej podporujeme misie CSDP, e, ktoré sú vysielané do tretich štátov, ale tu treba povedať, že tiež tu máme Centrum excelentnosti, ktoré riadia naši portugalskí partneri. A e, teraz sústredíme sa v tejto e, oblasti na Blízky e, východ a Balkánsky región a Severnú Afriku. Sústredíme sa takisto na vocolstvo a jazykové zručnosti. Tieto sú dôležité pre úspešnú kooperáciu a takisto pre medzinárodnú kooperáciu v Európy, treba ďalej zdôrazňovať prvok vodcovstva. Tí, ktorí sú v kľúčových pozíciách, by mali lepšie chápať, čo to znamená, keď v Európe ko- kooperujeme um, teraz s tými príslušnými nástrojmi v ruke. Takisto chceme podporovať eh, vývoj um, eh, metodík, školenia, digitálnu simuláciu um, napríklad zdôrazňujeme v tejto súvislosti Investujú sa zdroje e, tiež aj do výskumu, pretože moderné tréningové aktivity môžu vychádzať iba z najlepších e, vedomostí, ktoré sú k dispozícii na akademickej úrovni. Toto je portfólio príležitostí, ktoré chceme e, členským štátom poskytnúť. 29 až 30 tisíc účastníkov dosiahneme tento rok 100 rezidenčných eh, činností, je naplánovaných 79 webinárov, eh, ktorých sa veľmi jednoducho môžu účastníci zúčastniť. Eh, prebieha 12 online kurzov a takisto sme otvorili 6 nových online modulov. A máme tu aj niečo, čo nazývame výmenný program typu Erasmus, kedy môžu vlastne účastníci získať konkrétne skúsenosti z prácou eh, v inej krajine EÚ, čo v budúcnosti eh, bude veľmi napomocné pre spoluprácu. Tento eh, rok eh, takisto eh, pokračujeme v Európskom spojenom mastrovom programe. Jeho účastníci by mm, sa mali nachádzať v kľúčových pozíciách v budúcnosti, pokiaľ ide o spoluprácu v rámci EÚ. Takisto tu máme partnerstvo pre boj proti terorizmu Ďalej eh, chceme pokračovať v oblasti ISO certifikácie a niečo nové tento rok. Eh, takisto eh, chceme otvoriť školiacu Európsku akadémiu pre boj proti kybernetickým zločinom v Budapešti sme presvedčení, že vlastne kybernetické hrozby si vyžadujú, aby sme sa sústredili na túto oblasť. Je to jedna z najväčších hrozieb a my e, chceme zohrávať dôležitú úlohu. Dúfame, že táto akadémia bude môcť otvoriť svoje brány v júni. Dúfam, že e, moja prednáška netrvala príliš dlho a rád zodpoviem na akékoľvek otázky z vašej strany. Sú otázky pre pána Šrudera? Prosím, buďte struční. OK, thank you. Birgit. Thank you very much. Eh, Birgit Cipel, eh, ďakujem pekne. Eh, verím, že všetci počúvali starostlivo až do konca. Ja mám pár aj formálnych otázok. Spomenuli ste, že doteraz 29 tisíc príslušníkov bolo vyškolených. To znie ako vysoké číslo. Na druhej strane, keď sa pozriem na počet policajtov v Nemecku, tam eh, eh, je už naozaj vysoké číslo. Keď e, to e, vypočítame, tak e, už to zrazu tento počet vyškolného personálu nie je až také vysoké číslo. Takže chcem sa spýtať, máte nejaký vplyv na to, kto sa zúčastňuje týchto školení? a naopak budete sa snažiť eh, obracať na eh, určitých policajtov v určitých oblastiach, ktorí pôsobia eh, v určitej sfére a aký úspech pri tom máte. Keď sa pozerám čisto na tie čísla a na tie úlohy, ktoré treba naplňať a ktoré tu budú určite aj v budúcnosti, Vyvstáva tu otázka pri všetkých financiách, ktoré tu budeme investovať, e, e, pri tej snahe, ktorá tu je, aká je tu podpora aj na strane členských štátov, e, podporovať tieto školenia, prehlbovať ich, školiť ďalší personál, pretože určite iba to, čo robí CEPOL, nepostačuje. No a posledná otázka, keď sa pozerám na ten zoznam tých eh, trestných činov, eh, ktoré sú zvolené za eh, ťažiskovú činnosť pre vašu agentúru, tak sa pýtam, bude, to, bude tento zoznam v takejto podobe aspoň minimálne 5 rokov, alebo tu vidíte nejaké možné zmeny, ktoré by mohla budúcnosť priniesť? Pán Depré? Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade k pre- prezentácii veľmi sa mi e, páčila, bola jasná a povedal som si, e, keď si tak e, uvedomujem tú evolúciu, za chvíľočku tu budeme mať hotové komiksy. Ale toto nie je to hlavné, čo som chcel povedať. Eh, chcem aj ja položiť podobnú otázku ako pani Sipel 29 eh, mm, príslušníkov, ktoré ste, ktoré ste odškolili, odkiaľ prichádzajú z členských štátov, ale určité členské štáty vás využívajú viac, iné vôbec. Takže e, možno by to boli práve tí, ktorí by potrebovali viac e, školení, možno práve tí, ktorí tie školenia potrebujú najviac, e, sa na nich nenachádzajú. Takže mohli by ste sa vyjadriť k tým profilom, na ktorých sa sústredujete, školíte tých, ktorí už boli školení, netreba tam niečo zlepšiť nová riaditeľka e, Europolu mi povedala, že navštívila jednotlivé členské štáty a počas tejto svojej cesty dospela k záveru, že sú dva sektory, e, na ktoré by sa Europol mal sústrediť, pokiaľ o svoje služby, personál a prácu. Na jednej strane Myslím, že ste o ňom hovorili. E, ide o sektor finančnej kriminality, a um, po druhé drog pretože drogy sa stávajú ehm, zo dňa na deň väčším problémom, ehm, čoraz viac e, tvrdších e, e, drog. Tu je vôbec nehovorím o kanabise na území EÚ. Dôležité je teraz sústrediť sa na detekciu, na správne postupy. Ste skoordinovaní s Europolom, pokiaľ ide o vaše priority, pretože E, teda šéfka Europolu sa vyjadrila v tej súvislosti, že ona sa bude sústrediť vo svojej agentúre na tieto dve priority v budúcich rokoch. E, Ďakujem pekne, pán Schröder, za vašu prezentáciu, za vašu prácu. V prvom rade bola som trochu e, prekvapená, keď som vás na záver počula, že je pre vás ťažké v Budapešti nájsť e, ten správny personál. Bola by som rada, keby ste nám to objasnili, pretože e, voľba e, tohto sídla bola svojho času dosť kontroverzná. No a po druhé, okrem, pokiaľ ide o tú dôležitú otázku alebo otázky, ktoré vám už boli položené, okrem tých typov zločinov, na ktorých pracujete, um, sú, sú, tu, sú, tu, sú, treba povedať, že sú tu zločiny, ktoré sú možno vzdialené od, od, od ľudí, od tých každodenných problémov, s ktorými sa stretávajú, ako kybernetický zločin či terorizmus. My sme boli v kontakte v posledných rokoch, eh, pokiaľ ide o Ehm, také zločiny, ktoré sú naozaj ehm, bežné v každodennom živote, napríklad domáce násilie 2500 ehm, úmrtí v Európe, s týmto súvisí 2500. Keď to porovnáte s počtom napríklad obetí na životoch v dôsledku terorizmu, nepove, nepo, povedala by som, že by bolo možno dobré domáce násilie upgradovať v zozname vašich priorít. Nedá sa povedať, že by to bol lokálny problém. Je to veľmi univerzálny problém a áno, pokrýva to aj legislatíva EÚ, smernica o obetiach, máme tu programy e, súvisiace s rodovým násilím a podobne. Ja si teda myslím, že by určite malo význam sústrediť sa aj na školenia v tejto oblasti. A potom zdôrazňujem aj to, čo spomenul pán Dupré. Vy možno školíte už e, ľudí z krajín, e, kde sa im už aj tak dochádza, e, dostáva veľa školení, ale sú tu oblasti, kde zaznieva odpoveď, nie, toto je súkromná otázka, napríklad násilie voči ženám, ale nie je to univerzálna téma, ktoré sa treba venovať. A ďalej práva LGBTI, táto komunita čeli nielen diskriminácii, ale aj mnohým aktom e, e, násilia aj zo strany e, polície. Pokiaľ ide o sexuálne pracovničky, ja som vám napísala list, vy ste mi odpovedali že jednou z úloh pre CEPOL je aj vypracovať spoločné etické štandardy takéto témy by boli teda dôležité. A spomenuli ste tiež zneužívanie detí, eh, hlavne však v online svete, ale dochádza k masívnemu zneužívaniu detí v reálnom svete, čo je ale oveľa haklivejšie, je oveľa jednoduchšie sedieť za počítačom. Ja, eh, samozrejme, nie aby ste ma zle eh, chápali, nie že by to bolo jednoduché, ale treba sa venovať aj tomu zneužívaniu v reálnom svete. A za, um, e, chýba tam ešte uh, Misfra a um, agentúra pre rovnosť, pre rodovú rovnosť, z toho, teda pokiaľ ide o ten zoznam agentúr, s ktorými spolupracujete. Ďakujem pekne a slovo má naspäť pán Schröder. Ďakujem pekne a ďakujem za vaše komentáre a otázky. Budem sa snažiť k ním čo najlepšie vyjadriť. E, v prvom rade, e, kto sa zúčastňuje našich školiacich aktivít, či sú to tí správni ľudia. Snažili sme sa e, zmeniť pred pár rokmi náš model fungovania, zaoberali sme sa tým, koho by sme mali školiť, čo najlepšie vlastne vyučovať aj s partnermi na národnej úrovni sme o tomto diskutovali. To je ich e, mandát identifikovať na národnej úrovni, koho e, vlastne poslať na tieto školenia. Takže toto je národný e, mandát. Z našej perspektívy musím povedať, že ja som si tu všimol, že sa toto postupom času veľmi zlepšilo. Naozaj nám posielajú tých správnych ľudí. Často Ehm, máme veľa prihlášok, viac prihlášok, než e, môžeme e, vlastne ľudí vyškoliť. Je tam teda väčší dopyt po našich školeniach e, v našich aktivitách dávame miesto každé, účastníkovi, jednému účastníkovi za každý členský štát, pretože sme limitovaní z pohľadu rozpočtu ale možno to postačuje pre menšie členské štáty, ale pre tie väčšie to e, e, nepostačuje. E, nie, nemáme tu teda dostatok kapacít, preto sa snažíme posilňovať naše elektronické schopnosti. Tam nie sme tak limitovaní zdrojmi. Uvedomujeme si, že je tu často aj jazykové obmedzenie, že z jazykových dôvodov tu nemáme niektorých účastníkov, jednoducho nie sú dostatočne silní v anglickom jazyku. Eh, v ktorom sa školenia vykonávajú. Eh, máme tu však aj eh, pohyb, veci sa menia. Iba keď dostanete tých správnych ľudí do tried na školenia, vidíte, že tu vlastne dochádza k tej pridanej hodnote, ale toto sa neustále zlepšuje. A pokiaľ ide o kontinuitu toho, čo robíme, či to má trvalý e, dopad na členské štáty. My sa snažíme aj o e, školenia školiteľov, e, pretože chceme, aby tu bol ten multiplikačný efekt nášho pôsobenia. Máme tu takisto aj výmenný program CEPOLu. Neumožňujeme tým len, že niekto môže vycestovať do iného členského štátu do terénu, ale eh, je tu aj určitý kaskádový eh, plán, čo sa stane, keď eh, sa vrátia do svojej krajiny pôvody, ako tam budú distribuovať vedomosti, ktoré nadobudli. Netvrdím, že sa to dokonale deje, ale máme veľmi dobrý feedback v tejto súvislosti, že k tomu dochádza. Um, Takže snažíme sa o takýto multiplikačný efekt. E, spýtali ste sa aj na priority, či tu vidíme nejakú, nejaký posun e, v prioritách. E, to, čo, o čom som vás tu poinformoval, sa vzťahovalo na prichádzajúce dva roky. Uvedomujeme si, že sa tu menia priority v Európskej únii a my musíme byť preto dostatočne flexibilní a z mojej perspektívy k číslám vidíme, že migrácia je ešte stále na špičke záujmu pre niektoré členské štáty. E, e, tu už klesá záujem o túto tému. Takže možno by bolo vhodné e, trošku zmeniť poradie, ale súvisí to aj s našim mechanizmom, ktorý uplatňujeme. Uvedomujem si aj že treba dávať e, pozor, pokiaľ ide o formuláciu e, tých najaktuálnejších tém. Ja dúfam, že terorizmus, e, že riziko v tejto súvislosti bude klesať, ale ak by ku niečomu došlo v budúcich týždňoch, mesiacoch, určite to zohľadníme. A takisto aj teda k tomuto vysokému počtu a ako je to prerozdelené tých 29 tisíc e, môže znieť ako dobré e, číslo, ale čo to e, znamená, keď máme 1,5 milióna ľudí v oblasti vymáhania zákonov v Európe? Vždy. My sa snažíme vždy skúmať, kde je najefektívnejšie vynakladať európske prostriedky v snahe podporiť orgány činné v trestnom konaní. E, snažíme sa o podporu spolupráce zhranične medzi týmito orgánmi a tým pádom dokážeme podporovať našich partnerov, aby boli úspešní o mnoho viac ešte v budúcnosti. Ako som už spomenul, snažíme sa čo najviac zacieliť naše kroky, e, zvoliť si správne cieľové skupiny, na koho sa chceme orientovať a tiež z hľadiska štruktúry členských štátov, to nie je jednoduché. Dajme tomu, máme prehlbený mandát od roku 2016, ale e, ja by som bol rád, keby sme sa viac zamerali, dajme tomu, na colných pracovníkov. Teraz je to už upravené tradične. Sa zameriavame na policajtov, ale spomedzi iných povolaní máme aj prokurátorov, sudcov. Do budúcna však vidíme potrebu posúvať to ďalej, aby sme mohli o mnoho lepšie eh, obsiahnuť týchto pracovníkov, aj keď nedokážeme úplne osloviť všetkých. Snažíme sa čo najviac využívajú elektronické nástroje, pretože fyzické, tradičné eh, školenia v triedach sú samozrejme obmedzením, tam sú potrebné zdroje. Eh, ďalej, či školíme tých správnych ľudí a správnym spôsobom. Ja si myslím, že áno, ale nemáme dostatok ľudí k dispozícii, nemáme jednoducho počty. Eh, na niektorých kurzoch je trojnásobok záujemcov proti tomu, čo je reálne možné poskytnúť. Nemáme teda dostatok pracovníkov, aby sme dokázali všetkých záujemcov vyškoliť. Tiež sa pýtate na to, či berieme do úvahy priority Europolu. Áno, ja osobne mám veľmi dobré vzťahy s výkonným riaditeľom Europolu, tiež o tom hovoríme, ďalej finančný zločin, to poznáme cezanične, teda nielen finančné zločiny, ale tiež finančné vyšetrovanie a je to je dôležité, je treba vyškoliť pracovníkov, ktorí dokážu E, vrátiť tieto prostriedky späť, získať ich späť. Dajme tomu, máme rozvinutý pro- program e, zameraný na krajiny Západného Balkánu, aj toto sa snažíme pokrývať a drogy, aj tomu venujeme osobitnú pozornosť. Napríklad priamo poskytujeme kurzy, ako e, zistiť nelegálne laboratória, ako ich odstaviť z prevádzky. Ale ja veľmi dobre viem, že drogy aj v globálnom meradle sa ukazujú, že v budúcnosti budú ešte o mnoho väčším problémom aj pre Európu. Keď sa pozrieme na čísla z iných regiónov sveta, ukazuje sa, že ak sa to všetko presunie do Európy, niektoré problémy sa už aj objavujú. Bude to o mnoho väčší problém a trh sa úplne zmení v niektorých eh, častiach trhu s drogami. Dokonca vyvážame naše drogy, nielen dovážame, čo tradične bol zaužívaný systém po mnoho rokov koordinácia s Europolom Máme vynikajúcu spoluprácu s Europolom, s našimi partnermi, máme výročný akčný plán. Taktiež eh, vieme, v ktorých oblastiach eh, konkrétne je eh, účelové spolupracovať s Europolom. Snažíme sa tiež podporovať Europol podľa možností, dajme tomu v dopadových činnostiach, v novom politickom cykli moji kolegovia pracujú v kontaktných skupinách, taktiež informujú, ako poskytnúť praktické školenia aby sme podporili jednotlivé oblasti, zvyšili efektívnosť týchto pracovníkov aj do budúcna v našom poskytovaní školení. A reakcie, ktoré dostávame od nich, aj z analytických správ vidíme, že e, sú pozitívne odozvy. Dokazuje sa, e, že služby, ktoré poskytuje CEPOL, sú úspešným nástrojom. Pani Intfeld. Vy ste spomenuli otázku prilákania pracovníkov. Upresnil by som, že teraz je až tak veľmi o to, či sem súvisí priamo umiestnenie našej e, inštitúcie Budapešť je pekné mesto, ale problém je v tom, že koeficient pre nás, pre našich pracovníkov spôsobuje, že je zložité pre nás, aby sme boli atraktívnym zamestnávateľom. Kvalifikovaná pracovná sila, keď sa pozrieme na to, čo je ešte k dispozícii na trhu práce, sú tam iné agentúry. E, v prípade, e, dajme tomu, e, koeficientov pre Holandsko, napríklad, my nie sme až tak atraktívny aktér na trhu. Máme teda zaujímavých žiadateľov o zamestnanie, ale míra počty klesajú v posledných rokoch. očakávania, mzdové očakávania pracovníkov sú o mnoho vyššie, než čo dokáže naša agentúra poskytnúť. Plne podporujem to, čo uvádzate v kontexte domáceho násilia. Ja som sa tejto oblasti dlho roky venoval. E, nie je pochyb o tom, že je to téma, ktoré sa musíme veľmi vážne venovať, ale tiež experti členských štátov nám hovoria, že sú aj v iných tematických oblastiach e, potreby nastúpenia našej úrovne. Tam je potrebné určiť, e, kto má presne zodpovednosť e, z európskej úrovne a čo sa pokrýva na národnej úrovni. Podľa informácií, ktoré zatiaľ máme, členské štáty sa domnievajú, že to, čo majú e, zavedené v praxi, že to stačí a že my máme nastúpiť na iných úrovniach. Ja to nechcem nejako odsudzovať, samozrejme beriem to na vedomie. A ďalšia téma, ktorú si spomenuli, Viete, že sa angažujeme aj v kontexte LGBTI a s tým súvisiacou trestnou činnosťou snažíme sa na to pamätať, snažíme sa robiť, čo môžeme, snažíme sa to zohľadňovať aj pri ďalších krokoch. Často to totiž súvisí s inými oblastiami. Máte pravdu, mal som spomenúť aj agentúru pre základné práva ako jednu z našich partnerských agentúr, aj s nimi sa nám spolupracuje veľmi dobre. A tiež, keď vycestúvame do tretich krajín, aj tam jasne upozorňujeme, ako sa v Európe vnímajú tieto témy, že to nevnímame ako izolovanú tému. Vkladáme teda do kontextu základných práv a tiež do nenávistných vyhlásení a snažíme sa čo najviac v takomto zmysle komunikovať vonok. Sexuálne uh, work together with you and other partners. Pardon. Sexuálne služby a pracovníci v tejto oblasti, aj tu sa snažíme poskytovať eh, podporu členským štátom v tejto oblasti. Dúfam, že som sa vyjadril k všetkému. Thank you very much, Mr. Schröder. This concludes uh, this point on the agenda. Um, I wish you a good trip back to the beautiful city of Budapest. I agree. Very beautiful city indeed. Yes. Uh, we're turning to point seven on the... Prechádzame k bodu 7. Ja budem vlastne pretadať bodu, ktorý mám patrá na tom ja ako spravodajkynia, teda niekto prosím sledujte čas. Myslím, že to by bolo len spravodlivé. Teraz sa tiež prechádzame k preskúmaniu pozmiacich návrhov k návrhu prepracovania smernice z roku 2008 o návratoch. Ja som predložila 120 pozmiacich návrhov ako spravodajkynia Ostatní kolegovia tými spravodajcovia predložili e, ďalších 534 e, pozmeňovacích návrhov, čo znamená, že celkovo máme 654 pozmeňovacích návrhov. Priblížim vám aktuálny stav rokovaní, preto prosím, aby ste e, nastavili časomieru. A potom dám slovo aj tenevým spravodajcom. Ja som nebola veľmi spokojná s návrhom Európskej komisie. Myslím, že to nebolo dostatočne premyslené, chýbala tam dopadová štúdia. Rozhodli sme sa preto na úroveň výboru vypracovať naše hodnotenie dopadov. Nedávno sa to zaviedlo aj, teda predlžilo tu vo výbore. Tiež sme zorganizovali 7-8 schodzeteňových spravodajcov, ak sa nemýlim, tam sme prizvali organizácie OSN, občianskú spoločnosť, mimovládky ďalej pracovníkov z praxe, ktorí sa venujú návratom, právnikov. Pozvali sme mnohých odborníkov, aby nám približili zhruba, o čo tu ide v tejto oblasti, keď chceme presadiť efektívnu politiku návratov, ktorá sa bude držať medzinárodných štandardov a základných práv. Na základe toho sme začali potom pracovať a návrhy, ktoré predkladám, sa týkajú dobrovoľných návratov hodnotenie dopadov ukázalo, že ak chceme zvýšiť mieru tých, ktorí sa vracajú, pretože nemajú legálne právo zotrvať, je treba zamerať sa na dobrovoľné formy návratov, pričom návrh komisie sa zameriaval na odnímanie slobody e, týchto jednotlivcov a na nútené zadržiavanie a nútené návraty. Podľa mňa to je kontraproduktívne. Samozrejme, detencia nie je vždy tým riešením. Je treba to však prijať ako úplne poslednú možnosť. Nemalo by to však prebiehať automaticky. Ehm, všimla som si, že viacero kolegov má odlišné, ale predsa len podobné návrhy je treba popracovať na článku 7, na článku 6, ktorý sa týka uteku. Tam e, sa spomínajú kritéria. To by znamenalo, že každý jeden migrant bez e, legálnych dokumentov by mohol byť umiestnený do väzenia. Dajme tomu, keď sa niekto dostal nelegálne do EÚ bez e, preukazov totožnosti, nedokáže sa takáto osoba uživiť, nemá adresu, na ktorej je možné ju zastihnúť. Toto sú teda štyri hlavné kritériá tzv. úteku. Väčšina politických skupín sa predpokladám zhodne na tom, že to nám nejako nepomáha v definícii eh, tohto princípu tzv. úteku. Okrem toho považujem za problémové, že E, takáto strata zo zretela, teda útek, e, to má za následok zadržanie a to ešte ďalej stiažuje dobrovoľný odchod z únie a nedobrovoľný odchod znamená automatický zákaz návratu. A takéto poradie nejako nepomáha ľuďom, aby sa rozhodli sami za seba, že možno by bolo lepšie odísť z únie, opustiť úniu dobrovoľne. Teda ja som predržala pozmeňujúce návrhy, ktoré sa tomuto venujú ktoré objasňujú práva migrantov, ktorí sa musia vrátiť a tiež povinnosti orgánov poskytnúť týmto migrantom všetky potrebné informácie. Je tu ešte ďalší problém, ktorý sa týka lehôd na odvolanie. To sa tieto lehoty výrazne skrátili vo viacerých článkoch a to nielen sťažuje migrantom situáciu a možnosti sa odvolať, ale tiež to komplikuje situáciu pre orgány, aby sa dodržali tieto obmedzené, skrátené lehoty. Vidím, že viacerí kolegovia predložili pozmeňacie návrhy, ktoré sa snažia to zmeniť, predlžiť tieto lehoty na rozumnejšie dĺžky. Ďalej sa tu navrhuje konanie na hraniciach. V návrhu komisie sa to popisuje. Ja Osobne som to vo svojich pozmeňujúcich návrhoch vyňala, stiahla. Viacerí kolegovia z rôznych skupín sa k tomu postavili rovnako, totiž zatiaľ ešte nemáme jasno v tom, aký postup na hranici prebieha pri príchode. Nedokážeme to vyriešiť, tento problém pri príchode. Teda tieto problémy nedokážeme vyriešiť v smernici o návratoch. Je ďalšia téma, to sa týka nezamieňania, zadržiavania s cieľom návratu a zadržiavania osôb s trestnoprávnym pozadím. musíme dávať pozor, aby sme nekombinovali eh, tieto dve skupiny v tom istom zadržovacom zariadení. Tí, ktorí sú zločinci, ba dokonca aj teroristi, tí by eh, mali byť súčasťou trestnoprávneho konania a mali by sa vrácať eh, späť do krajiny pôvodu zo väzníc. Ak ich totiž budeme umiestňovať e, do e, utečeneckých zariadení, e, dôjde ku kombinácii, ku kontaktom s týmito rizikovými skupinami a to spôsobuje ešte ďalšie zvýšenie rizika a tým pádom vlastne to nabáda orgány, aby ne trestné konanie dokonca, konca, aby hľadali spôsob, ako čo najskôr túto osobu nasilne vratiť do krajiny. Týmto vlastne spôsobujeme, že tí, ktorí sa dopúšťajú zločinu na našom území alebo inde, mali by byť postavení pred súd v Európe alebo inde, aby naozaj k tomu došlo, aby sa to neobchádzalo. Tí, ktorí sa dopustia zločinu, musia byť postavení pred súd a potom musia byť vystavení rozsudku. To tento rozsudok však nemôže týkať eh, odňatia slobody v utečeneckom zariadení. Musí to byť naverené na väznicu. Neviem, koľko mám ešte času. Ešte sa vrátim k technike. Ďalšia schôdza tenových spravodajcov eh, je na 7. marca. A ešte pred eh, týmto stretnutím 7. marca poskytnem kompromisné návrhy, aby sme mohli prejednať otázky e, úteku alebo zákazu vstupu, alebo tiež ako dosiahnuť, aby národné orgány boli najchylnejšie počúvať e, naše tvrdenie, teda aby sa presadzovali skôr dobrovoľné návraty do budúcna. Snažím sa dodržať e, časový rámec, preto už minulý týždeň prebehla schôdzateľmi spravodajcov bez toho, aby sme mali všetky preklady k dispozícii. Ja totiž chápem, že času je málo a chceme sa dopracovať k výsledku vo výbore LIBE. Pravdepodobne teda sa pokúsime aj o hlasovanie v pléne ešte predtým, než sa začne rozbehne predvodná kampaň naplno. Toľko teda odo mňa od spravodajkyne. Teraz otváram priestor pre kolegov, pre tenevých spravodajcov. Pán Kojo, vy zastupujete Áno, Mariu Koracu Bild, nech sa páči, Karloš. Ďakujem. Anna Maria sa dnes nemôže zúčastniť schôdze. Požiadala ma, aby som sa vyjadril v jej mene. Skupina EPP by rada uvítala návrh komisie zrevidovať aktuálnu smernicu o návratoch. Našim cieľom je zaistiť, aby návraty boli efektívnejšie, pričom chceme zaručiť dodržiavanie základných práv. V našich pozmiacich návrhoch presadzujeme spoluprácu s tretimi krajinami, v rámci readmisných dohôd, aby sme uľahčili dobrovoľné návraty. Zároveň by sme rade zachovali možnosť členským štátom vydávať aj nútené návraty v prípade potreby. Našich priorít je konkrétne 5. Poprvé, riziko úteku. Tu sa EPP domnieva, že je dôležité uviesť zoznam kritérií, nevyčerpávajúci zoznam, aby sme poskytli poradenstvo členským štátom v individuálnom posudzovaní, keď sa určí riziko úteku. EPP nepodporuje vypustenie z textu celého článku, ktorý navrhuje, tak, tak ako to navrhuje spravodajkyňa. E, my ostraňujeme prvé tri kritéria, ale je dôležité zachovať tento zoznam. Individuálne posudzovanie prípadov je dôležité, aby sme naďalej zvoraznili, že tieto kritéria sa musia zohľadniť a tiež sa musí zohľadniť za každým osobitná situácia každého jedného prípadu. Ďalej po druhé, povinnosť spolupracovať. EPP podporuje prepojenie medzi spoluprácou a postupom, ktorý sa uplatní. Povinnosť spolupracovať a je dôležitá aj preto, aby sa predišlo úteku a sekundárnym pohybom. Dôsledkom neplnenia tejto povinnosti spolupracovať by mali byť proporčné kroky, nie excesívne kroky a nemalo by to mať žiaden dopad na deti. Ďalej po tretie, zákaz vstupu. Tu EPP podporuje možnosť, aby členské štáty e, smeli vydávať takéto zákaz vstupu v prípade potreby v prípade detí a v prípade dobrovoľných návratov by to malo byť obmedzené. Ďalej po štvrté, konanie na hraniciach. To EPP podporuje zahrnutie osobitných postupov, ktoré sa budú vykonávať na hraniciach. To by uľahčilo rýchle, efektívne návraty migrantov, pričom zjavne e, by išlo v prípade, keď jednotlivci nemajú nárok na medzinárodnú podporu a tiež by sa tým uľahčili azylové konania na hraniciach. Týmto by sa vylúčili zraniteľné osoby, ako napríklad deti. Ďalej po piaté, a to je posledný bod, práva detí. Pani Koraca Bild predložila viacero poznacích návrhov spolu s medziskupinou pre práva detí, aby sa zvyšila miera ochrany detí v celom konaní návratov. Predovšetkým ostranenie zadržiavania pre maloletých so sprievodom pre e, deti s rodinami. Tam by mali byť alternatívne umiestnenia. Deti by mali mať právnu pomoc v dispozícii, právne poradenstvo a tiež poručník by mal byť informovaný zrozumiteľným spôsobom. Presun rodiny sa môže odložiť, dajme tomu, dokon, kým je dieťa ukončí školský rok a princíp predchádzania úteku by nemal mať dopad na deti, keďže deti nie sú zodpovedné za takéto kroky. Predtým, než sa príjme akékoľvek rozhodnutie o návrate, ktoré sa týka dieťaťa, členský štát musí eh, vyhodnotiť najskôr, aké sú najlepšie záujmy dieťaťa v snahe zohľadniť dlhodobé záujmy dieťaťa. A tiež je treba zaistiť bezpečné odovzanie dieťaťa v krajine pôvodu. Anna Maria sa chce poďakovať spravodajkyni, pani Sargentini a tenevým spravodajcom za plodnú spoluprácu a tiež sa teší na ďalšiu spoluprácu v tejto veci. Silvigio. Teraz Silvigio. Je reprends là où Carlos a terminé, en remerciant effectivement la... Ja by som sa chcela poďakovať za spoluprácu. Madame la présidente rapporteur, euh, et avec les autres... Euh, aj spravodajkyni, aj tým spravodajcom. Ak eh, by sme sa mali eh, naozaj správne venovať tomuto textu, treba naozaj zabezpečiť úplnú vyváženosť z pohľadu základných práv. My sme predložili e, stovku pozmeňovacích návrhov, návrhov v šiestich prioritných oblastiach, ktoré tu stručne e, spomeniem. E, jedna sa týka možnosti opravných prostriedkov. E, malo by byť možné mať čas minimálne dva týždne na e, predloženie e, vlastne, žiadosti, teda stiažnosti proti takémuto tak, návrhu o návrat. Komisia navrhla 5 dní. Potom ešte aj k dĺžke doby, e, počas ktorej e, vlastne ľudia e, môžu byť zatvorení v týchto detenčných centrách. Tam tiež navrhujeme dobu skrátiť oproti pôvodnému návrhu. Teraz s výnimkou samozrejme ľudí, ktorí predstavujú problém pre verejnú bezpečnosť a potom zadržiavanie maloletých. Naše pozmeňovacie návrhy e, e, sa snažia túto otázku riešiť, rovnako aj teraz zadržiavanie celých rodín. Potom článok 6, ktorý definuje riziko e, útekov. Sú tam veľmi široké kritéria vy ste navrhli tento e, zoznam e, odstrániť a ponechať e, teda ten predchádzajúci text, čo by pre členské štáty znamenalo možno zachovať si svoje vlastné kritéria. Navrhli sme, aby sme tu ponechali zoznam, ale zoznam vyčerpávajúci s jasnými kritériami ktoré by sa nedali tak ľahko interpretovať eh, rôznym spôsobom. Vidím, ktoré budeme eh, postupovať. Chceme eh, zabezpečiť, aby niektoré členské štáty tu nemali nevhodné kritéria, ako napríklad aj nedostatok vhodných finančných prostriedkov. A potom riadenie návratov, tam sme e, jeden e, odsek z e, jednu časť z odseku 14 odstránili, kde ide o databázu údajov. A napokon šiesta priorita postupy na hraniciach. Po úvahe navrhujem tiež odstranenie tohto článku o postupoch na hraniciach rozhodnutie z smernice o postupoch, ktorá sa stane nariadením. Ešte nie je sfinalizovaná. To je to najmenej, čo o nej môžeme povedať. Takže tu treba e, vyčkať na stabilizáciu predtým, než budeme pokračovať ďalej v tejto oblasti, inak e, nám tu hrozí nesúlad. Takže v týchto šiestich bodoch sme navrhli konať. Teraz Sophie Infeld. Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým by som vás rada pochválila za vašu veľmi dôkladnú a vážnu prácu. Ste pri nej veľmi lojálna, ale ešte sa chcem všeobecne vyjadriť a chcem uvieť priority mojej politickej skupiny. Viem, že už tá loď odplávala, ale chcem ešte prizaznám povedať, že som nie som príliš spokojná s tým, že je tu sedem návrhov v súvislosti s témou migrácia a azylu. Je to všetko zablokované na rade, keďže členské štáty sa chovajú nezodpovedne a oni v podstate chcú pevnosť Európu. Pevnosť Európa, aby sme to jasne povedali, toto je európska verzia Trumpovho múru, nie je tam vôbec žiadny rozdiel. Takže nepotrebujeme prepracovať túto smernicu. A komisia to aj uznáva, preto sa čudujem, prečo sa komisia nechová ako nezávislá európska inštitúcia, ale je v podstate k službám členským štátom a týmto porušuje zmluvu. A tak ako povedala Sylvie Guillaume, je tu určitý problém. Sú tu krížové odvolávky s ďalšími spismi, ktoré ešte neboli dokončené. Prekrýva sa to, sú tu určité veci, o ktorých sme diskutovali, o ktorých už sme hlasovali v súvislosti s inými spismi. Do určitej miery už sa to aj vyrokovalo s radou. A teraz tu začíname zase od znova práva detí, zadržiavanie a tak ďalej, riziko úteku. Prečo by sme týmto všetkým mali prechádzať znovu? Ja tu nevidím vás, ale komisiu a členské štáty, takže to poviem jasne. A teraz k podstate veci. Zašli sme pozmenujúce návrhy, kde sme jasne povedali, že by sa mali zdôrazniť možnosti dobrovoľného návratu a že by sa menej mala, malo podporať opatrenie núteného zadržiavania. Členské štáty to chcú, chceli by každého iba zadržiavať. Taktiež väčšia zodpovednosť pre ľudí, čo sa týka udržateľných návratov a síce väčšia podpora pri integrácii, väčšia pozornosť právam detí, zdôraznila to už kaná Maria Koraca Bil, s tým súhlasím. Ale treba sa pozrieť, ako to bude fungovať v praxi, pretože pokiaľ na jednej strane bude veľmi ľahké zadržiavať ľudí, tak nemôžete ich zadržať, pokiaľ majú deti, Takže treba to preskúmať, alebo rada a komisia by nám mali vysvetliť, ako si to predstavujú. Väčšiu pozornosť pre práva zraniteľných skupín, LGBTI, osamotelné ženy, potom neveriaci alebo náboženské menšiny. Čo sa týka rizika úteku, my chceme mať taký krátky zoznam, kde budú realistické kritéria. Je to už porešené v smernici o podmienkach, e, príjmacích podmienkach. Je treba samozrejme vysvetliť, z akých podmienok existuje riziko útekov. V opačnom prípade sa to bude považovať, že každý predstavuje takéto riziko. Ďalej chceme článok o spolupráce informácií, kde by boli práva povinnosti na oboch stranách. Čo sa týka dobrovoľných odjazdov, my navrhujeme 30 dní na takýto dobrovoľný odjazd, samozrejme s výnimkami. A čo sa týka opravných prostriedkov, tak navrhujeme, aby v podstate pokiaľ sa niekto odvolá, aby sa rozhodnutie vždy pozastavilo, a čo týka bezpečnostných dôvodov, tak tam je to nepriateľné. Opäť sa členské štáty to sem snažia vpašovať, no je zaujímavé. Národná bezpečnosť, milí priatelia, toto nie je kompetencia Európskej únie. Dokonca ani neexistuje na európskej úrovni právna definícia národnej bezpečnosti. Možno v určitých členských štátoch majú národnú právnu definíciu, asi nie, ale možno, že niektoré členské štáty to majú. Ale ako môžeme pracovať na základe koncepcie, ktorá v podstate nie je právne ani definovaná a ktorá explicitne nespadá do právomoci Európskej únie? V každom prípade tu hovoríme o azylovej politike, nehovoríme tu o verejnej alebo národnej bezpečnosti, tam máme iné zákony. Pokiaľ niekto predstavuje nebezpečenstvo, tak ho môžete zavrieť, ale musíte to urobiť z právneho pohľadu z iných dôvodov. A čo sa týka tých pohraničných postupov, tak navrhujeme toto vypustiť, keďže treba vyčkať na výsledok rokovania APR. Ďakujem, Barbara Spinelli. I thank, uh... Ďakujem, Judith, spravodajkynia. A súhlasím s tým všeobecným prístupom v rámci tvojej správy. Moje hodnotenie návrhu komisie je z veľkej časti negatívne a z podobných dôvodov, ako už uviedla Sofie, takže to nebudem opäť vymenovávať všetky tie argumenty, pretože sú rovnaké ako tie jej. Zároveň som zaslala pár pozmeňujúcich návrhov, aby sa tam podporili aspekty, ktoré navrhuje spravodajkyňa vo svojom texte. Taktiež, aby sme išli v súlade s medzinárodným právom e, v súvislosti s utečencami, základnými právami. Dôležité informácie, ktoré sme obdržali od expertov na našich prvých stretnutiach tými spravodajcov som navrhla eh, vypustenie článku 6 ohľadom rizika úteku a taktiež, čo sa týka spolupráce. Už som o tomto hovorila. Tento článok je treba radikálne zmeniť, je treba ho reformulovať. Ten dlhý zoznam a navyše otvorený zoznam dôvodov rizika úteku, kde v podstate ilegálne by sa mohol zadržiavať ktokoľvek, kto je príslušníkom, štátnym príslušníkom tretej krajiny. Výsledkom tohto procesu by mohlo byť, že by členský štát eh, neumožnil ani tú lehotu na dobrovoľný odjazd a taktiež ďalším výsledkom by bolo zadržiavanie štátneho príslušníka tretej krajiny a zároveň aj možno zákaz vstupu do EÚ, je tam riziko penalizácie. Toto je skutočne veľmi problematický aspekt penalizovať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nemá dostatok finančných prostriedkov. Čo sa týka dobrovoľných odchodov, tak členské štáty by mali poskytnúť určitú lehotu na dobrovoľný odjazd vo výške až do 6 mesiacov. Čo sa týka zadržiavania osôb, ja som členské štáty požiadala, aby nikdy neuplatňovali alebo donúcovacie opatrenia a pokiaľ nejaký členský štát sa rozhodne nejaké osoby zadržiavať, malo by to byť v podstate až poslednou možnosťou je treba mať špecializované zariadenia, ktoré budú zároveň otvorené a tie osoby sa tam budú zdržiavať len obmedzenú dobu. A tieto špecializované zariadenia by mali poskytovať dôstojné životné podmienky, kde by sa rešpektovali základné práva štátnych príslušníkov tretich krajín, ktoré tam budú zadržiavané a personál musí byť vyškolený Štátny príslušník tretej krajiny podľa mňa by nemal byť nikdy zadržiavaný v nejakom zaradení, ktoré je podobné väzeniu, kde by v rovnakom zariadení sa zdržiavali aj trestané osoby. Ďalej. Čo sa týka prepracovania smerni- tejto smernice, navrhujem vypustenie článku 13, ktorý obsahuje zákaz vstupu do EÚ, pretože si myslím, že ukladanie zákazu vstupu štátnym príslušníkom tretich krajín je kontraproduktívne a je to nekompatibilné s našim cieľom podpory implementácie teritoriálnej politiky, ktorá bude v súlave s základnými právami. Navyše, som zaslala pozmenujúce návrhy, ktoré zosumarizujem veľmi krátko. Zákaz zadržiavania maloletých osôb a ich rodín v najlepšom zájme dieťaťa. Nový článok, ktorý zaručí, že štátny príslušník tretej krajiny bude mať právo byť vypočutý príslušnými orgánmi predtým, než bude vydané jednotlivé príslušné rozhodnutie, taktiež možnosť obdržať právnu pomoc, aj jazykové, jazykovú pomoc, ďalej rozumnú lehotu na podanie odvolania proti rozhodnutiu o návrate. Toto som taktiež zdôraznila spravodajkyni. No a v súlade s tým, čo navrhuje spravodajkyňa, taktiež navrhuje možnosť odvolania proti e, rozhodnutiu o navráte a toho, aby takéto odvolanie pozastavilo implementáciu rozhodnutia a tak, aby sa zaručil prístup spravodlivosti pre obeď aj podozrivú osobu. Ďakujem, ďakujeme Barbara. Tým sa dostávame na koniec zoznamu ročníkov za parlament. Komisia sa taktiež chce vyjadriť, ale ja vám to neumožním a vysvetlím teraz prečo. V tejto chvíli sa parlament musí zamyslieť nad tým, čo chceme vlastne robiť. Mali sme dve schôdze teťmi spravodajcov, tam sme vyzvali komisia, aby nám prešla celý tento proces článok po článku. Taktiež tu prebehlo pár schôdzí, kde komisia mala možnosť vysvetliť, čo bolo zámerom tejto legislatívy. A ja si myslím, že teraz nie je správny čas na nejakú konverzáciu s komisiou. Teraz je treba aby sme sa tu rozprávali my medzi sebou až potom, čo parlament dostane mandát na rokovania, tak potom opäť budeme diskutovať aj s Európskou komisiou. Takže ja ako spravodajkyňa budem takto postupovať, využijem toto moje právo. Toto je moje stanovisko. No ako spravodajkyňa, pán Koelho, oceňujem, že zdôrazňujete práva detí. Podobní kol, ďalší kolegovia sa viedali v podobnom duchu. Môžeme posilniť formulácie v tejto smernici, aby sa to uberalo správnym smerom. A taktiež, pani Intfeld, súhlasí s vami, že udržateľné návraty, to je to, čo, o čo nám ide. My nechceme, aby boli čo najvyššie čísla týchto osôb, ale chceme, aby pokiaľ títo ľudia odídu, tak aby mali možnosť vybudovať nový život pokiaľ to teda nie sú politickí utečenci, aby opäť neutekali zo svojej krajiny. Taktiež pani Spinelli, rovnako ako vy, si želám, aby tam bola možnosť mať právne poradenstvo, právnu pomoc. Je treba naformulovať legislatívu v tom zmysle, že nemôžeme zakázať zadržiavanie osôb, ale je to v podstate až posledná možnosť, a taktiež chcem zopakovať to, čo povedala pani Infeld na začiatok, že je v podstate pochybné, prečo sa táto smernica musí prepracovať. Ale ja si to vysvetlím takto, že je to jednoducho tak, je treba tú šancu využiť a je treba trochu presunúť e, ťažiskové body. No a po druhé, naďalej tu nie je mandát na rade Takže toto dobre ilustruje problémy rady ohľadom dosiahnutia spoločného stanoviska na otázky súvisiace s migráciou a azylom. Stretneme sa 7. marca a predtým vás zašlem kompromisné pozmenujúce návrhy. Ďakujem a tým sa dostávame aj na koniec našej pobednejšej schôdze. Stretneme sa opäť zajtra ráno o 9. Ďakujem.